Ehm, neodhalili e, žiadne informácie o porušení dohody SWIFT, čiže ja nenavrhujem pozastavenie dohody SWIFT e, v tejto časovej fáze. Vážení kolegovia, končíme teraz túto diskusiu. Nie je možné použiť modrú, modrú kartu pani Intveld. O uznesení sa bude e, hlasovať na ďalšej plenárnej schôdzi v oktobri. Ideme na ďalší bod programu. Otázka na ústne zodpovedanie určená komisii posilňovanie zraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ. A na úvod dostane slovo pán López Aguilar ako autor otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť sa skry, stre, dohodneme na tom, že cezhraničný zločin rastie. Je tu záverečná správa výboru Krím a taktiež posledné hodnotenie SOKTA. To uskutočňuje Europol. Takže je veľa zločincov, ktorí fungujú prostredníctvom sietí medzinárodne, majú komplicov v rôznych krajinách, v rôznych oblastiach. Ľahko sa dajú prekročiť hranice, ale svedčí to aj o tom, že zločin sa neviaže iba na jednu oblasť alebo na, nejakú, mm, na nejaké údaje. To je dôležité. Tieto zločinecké siete musia byť eh, predmetom účinných opatrení, treba koordinovať operatívne činnosti. Máme pred sebou veľkú výzvu pre celú EÚ. Dnešná diskusia by mala umožniť spoluprácu v oblasti výmeny informácií, tak aby mohli byť páchatelia čo najrychlejšie zatknutí. Ide aj o rešpektovanie základných práv e, občanov. Je tu niekoľko nástrojov, ktoré slúžia na zber, spracovávanie a porovnávanie informácií medzi jednotlivými európskymi úradmi, či už e, v oblasti spravodlivosti alebo polície. Tieto nástroje však neboli e, vytvorené e, od začiatku, niekedy sa používajú málo účinne alebo transparentne. Európsky parlament si plne uvedomuje potrebu vytvoriť konzistentný, konsolidovaný rámec, ktorý by umožnil konzistentné vyhodnotenie všetkých nástrojov. Išlo by o to vypracovať akúsi mapu toho, čo sa deje vo všetkých členských štátoch, ale aj e, vo zvyšku sveta. Mala by byť naša účinnosť nezávisle vyhodnotená. Eh, mali by sme sa taktiež pozrieť do budúcnosti, aby sme vedeli, ako optimalizovať úsilie s cieľom vymieňať si informácie o takejto eh, zločineckej činnosti, ale pritom treba rešpektovať súkromie a ochraňovať údaje. Taktiež sa hovorí o potrebe rešpektovať transparentnosť, proporcionalitu, treba mm, skladať účty. A to všetko s cieľom vy, e, porovnávať informácie <clears throat> medzi nástrojmi e, figuruje rozhodnutie Prüm e, z roku 2005 a vznikla tak možnosť porovnávať údaje, súkromné údaje, napríklad DNA ešpezetky a tak ďalej. Je to užitočný nástroj pre činnosť, cezhraničnú činnosť polície, ale chceme e, apelovať na to, aby to teraz bolo súčasťou Lisabonskej zmluvy. Prímske rozhodnutie bolo prijaté e, svojho času v rámci tretieho piliera a to znamená, že to vôbec nepodlieha demokratickej kontrole v EÚ. Nezohľadňuje to posilnené právomoci Európskeho parlamentu. Pýtam sa teda, či Európska komisia nechce zahrnúť prímske rozhodnutie do právneho rámca Lisabonskej zmluvy. To by e, bol aj vhodný výklad protokolu číslo 36. Zavezuje sa k tomu komisia? Ďakujem pekne. Komisárka Malmström. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, trošku slabší hlas Ďakujem výboru Libe aj jeho predsedovi. E, Výmena informácie to je veľmi dôležité pre oblasť presadzovania práva v EÚ. Teší nás teda táto súčasná diskusia. Vítame e, zmeny v Lisabonskej zmluve aj posilnené právomoci Európskeho parlamentu, pretože e, to zvyšuje demokratickú kontrolu a skladanie účtov v oblastiach, ktoré predtým skladali do medzivládnej oblasti pri prímskom rozhodnutí komisia nechce ďalej meniť právny základ pred úplnou e, implementáciou. E, to by ešte spomalilo uplatňovanie, uplatňovanie a spomalilo celý proces. E, dúfame, že členské štáty to začnú uplatňovať veľmi rýchlo. Áno, hovorili ste, bolo to v rámci mm, vtedajšieho tretieho piliera, takže v nebolo možné kontrolovať uplatňovanie, ale od roku 2014 bude možné aj e, začať konanie o porušení. Taktiež máme európsky model výmony informácií a E, skonštatovali sme, že žiadny iný nástroj nepotrebujeme. E, existujúce nástroji by sa mali oveľa lepšie, konzistentnejšie uplatňovať a prišli sme aj s niekoľkými odporúčaniami, napríklad dohodnať sa na e, tom, že sa bude využívať hlavne Europol a jednotné miesta kontaktu pre cezhraničné vymenianie údajov a treba taktiež posilniť školenia. Treba taktiež zaručiť vysokú úroveň ochrany informácií, potrebujem aj spolahlivé štatistiky, ako zvýšiť účinnosť existujúcich nástrojov, kanálov. To je niečo, na čom sa zamýšľame už dlhšie a bolo k tomu zverejnené aj oznámenie komisiou. Vítame teda súčasnú diskusiu na politickej úrovni aj v parlamente, aj v rade. Viackrát sme s ministrami na rade o tom hovorili a chceli sme e, ministrov donútiť e, to uplatňovať. Ochrana údajov. Viete, že e, smernica o ochrane údajov to znamená, že komisia preskúma existujúce právne nástroje v tejto oblasti od 3 roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Tak to vyzerá, ale tešíme sa aj na vaše návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz rečníci v mene politických skupín. Ako prvý Diaz de Mera v mene EPP. Ďakujem pekne, predsednička. No, je to opravnená otázka na ústne zodpovedanie, ktorú vítam. Vítam Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti je veľmi komplexný a preto treba e, posilniť e, policajnú justičnú spoluprácu v trestnoprávnych veciach. V roku 2005 bola podpísaná Prúmska dohoda, len 7 členských štátov. V roku 2008 prijatá, no a členské štáty chceli tým vytvoriť skutočne nástroj celého spoločenstva. Avšak revíziou sa ukázalo, že tu existujú rôzne kompetencie v rámci do práce aj rôzne multilaterálne a bilaterálne dohody, rôzne systémy, výmeny informácií a tak ďalej a tak ďalej. To všetko viedlo k chaosu, nie je to jednoduché a neujedno, ne, neulahčuje tú spoluprácu. Avšak zdieľam závery komisie v oznámení z decembra a myslím, že nie je nevyhnutné vytvárať nové databanky, nové vý, vý, systémy výmeny informácií, ale to, čo už máme, treba koherentnejšie aplikovať. Je dôležité, aby bol tento predpis prispôsobený Lisabonu, potrebujeme bezpečnosť a tiež možnosť, aby to parlament všetko preveril. Lisabon <clears throat> nahradiť tretí pilier no a pritom nemôžeme zabúdať na hlavné princípy prímskej dohody. No, je to dôležité, ide tu o práva osôb, ľudí aj súkromnú sféru a ochranu údajov No a dôležité pri tom samozrejme je, aby obmedzenia boli odôvodnené len vtedy, keď sú legálne, keď sledujú legitímny cieľ alebo keď je nevyhnutné to pre demokratickú spoločnosť. To tiež prvým. Ďakujem pekne Fernandovi. Ďakujem pekne, pán Díaz de Mera. Teraz slovo dostal kolega Weidenholzer. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa pripájam k hodnoteniu Prúmskej dohody kolegovi Diazovi de Merovi. Je to dôležitý investičný nástroj v boji proti cezhraničnej kriminalite a spolupráca, cezhraničná spolupráca policajných a justičných orgánov je veľmi dôležitá. Dôležité pritom je tiež, ale aby boli dodržiavané občianské práva a aby sa chránili údaje v prímskej dohode. Bohužiaľ, čo sa týka ochrany údajov, sú také slabiny, nie je tam jasná definícia osobných údajov a tak ďalej. Európsky parlament že som stanovisko z roku 2008 to žiadal aj tie dohovor Rady Európy o ochrane automatických údajov z roku 1981 predpokladá isté podmienky ochrany osobných údajov. No tak tiež predpokladá kontrolu nezávislým orgánom. My musíme to zlepšiť na úroveň uznesenia Európskeho parlamentu. No a ja by som si želal, aby ministri vnútra sa pustili do práce s rovnakým elánom, ktorý prejavili vtedy, keď išlo o to, aby Prúmska dohoda mala byť podpísaná. Odvtedy, ako vieme, že parlament spoluzákonodárca v týchto otázkach. Dobre, ďakujem pekne. Slovo dostáva kolega Smith, mene Alde. Ďakujem pekne, predseda. Uh, som rád, že sa tu vidíme, pani komisárka. 3600 zločineckých organizácií v Európe ohrazu, ohrozuje našu bezpečnosť a slobody a geografické hranice im vôbec nebratia. Občania Európy o tom všetko vedia. Nuž, pracovné miesta a hospodárstvo sú veľmi dôležité. Nuž, objavilo sa, sa dobré návrhy na zlepšenie spolupráce medzi rôznymi krajinami. Máme spoločnú definíciu organizovaného zločina, alebo vytvoriť spoločnú definíciu bolo, bol dobrý začiatok. E, Nož nelegálne aktivity. E, v nelegálnych aktivitách sa točí točia miliardy. A preto treba zaistiť, že tieto obrovské sumy sa vrátia naspäť do reálneho hospodárstva, štokholmský program má podporiť výmenu informácií a lepšiu spoluprácu v Európe bez hraníc. Ale môžem vám povedať, že v mojom eh, rodnom meste sme mali veľké problémy mieť síce zraničné informácie, ale prinieslo to isté výsledky. Takže mne sa zdá zvláštne, že niektoré členské štáty majú no odmietavý prístup k výmene informácií, pretože oni by mali z toho ťažiť. A zločinci budú porazení, takže problém zrýchlenia nie je problém, ktorý spôsobila komisia, ale členské štáty. Dobre, ja by som bol rád, by Europol bol lepšie vybavený, mal jasnejší mandát. Myslím, že EU je riešením našich problémov, ale členské štáty EU musia spolupracovať eh, v boji proti zločinnosti, proporcionalita, integrita, ale nie naivita. Toto potrebujeme. Ďakujem pekne. A kolega Albrecht v mene zelených. Ďakujem predsedníčka. Eh, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, dovolte mi to povedať následovne je veľmi dôležité, aby sme dokázali lepšie spolupracovať. Potrebujeme to ale už som to povedal, a naša skupina to už eh, tvrdí roky, potrebujeme spoločné štandardy, lepšie spolupráce, lepšie spoločné normy, čo sa týka ochrany údajov, čo sa týka procedurálnych práv, dodržiavaní práv, zá, eh, právneho štátu, základných princípov a eh, ústava. No a nie je dostatočné tvrdiť len, že vzájomné uznávanie spoločných štandardov v Európe nestačí. No teda, toto nám nestačí len o tom hovoriť. A ak to zrealizujeme, tak podporíme lepšiu prácu policie a justičných orgánov a rovnako chcem dodať, že sa musíme sústrediť na tie veci, ktoré podporujú policajnú justičnú spoluprácu priamo v teréne a nemôžeme vyhadzovať obrovské sumy na, hromadné, na systémy hromadného sledovania ktoré podľa môjho názoru vôbec nie sú efektívne a neznežujú zločinnosť, ale musíme investovať do veci ako spoločné vyšetrovacie týmy Europolu a reálnu spoluprácu policajných justičných orgánov. No a to nie je politika, ktorá, ktorá sa sleduje v členských štátoch, ale dúfam, že sa to zmení a vydáme sa správnym smerom. Ďakujem pekne, pán Albrecht. Slovo má kolegyňa Makovej. Ďakujem pekne. Nože, aby národné orgány spolupracovali, aby bojovali proti cezhraničnej zločinnosti, musíme harmonizovať informačné kanály. No a ja súhlasím, kolegom potrebujeme spoločné štandardy v členských štátoch. No a ja som ako spravodajkňa sa na Eurodaku a preto viem, ako fungujú systémy výmeny informácií. Hm, databanka Eurodaku, tam ide o otlačky prstov a členské štáty musia mať prístup, aby dokázali bojovať proti terorizmu, aby to mohli sa identifikovať obete, ale aj páchatelia, vyšetrovateľia, pre určite či sa na území EÚ nachádza zločinecké organizácie, pôsobia pod nejakou falošnou identitou a môžu konať. No a dôležité pre boj proti cezhraničnej kriminalite, ale vyžaduje si to, aby ďalšie databanky prístup, no ale to majú prístup len 11 členských krajín, čiže potrebujeme niečo, čo je oba systémy skombinované členské štáty, ktoré ešte neaplikovali PRUM, tak musia čo najskôr urobiť. No a tak sa budú dať realizovať návrhy komisie, aby sa dali využívať eh, informácie, ktoré sú nevyhnutné pri boji proti cezhraničnej kriminalite. Ďakujem pekne. Teraz sa Kolegyňa Romero López, to však nie je, tak slovo dostáva pán Van den Kamp. Predsedníčka, ďakujem pekne. No ak v Európe existuje jeden sektor, No Nož, hovoríme o tých hraniciach slobode pohybu. Tieto organizácií zločin, keď títo tomu rozumejú, keď sa pozrú na to, čo sa deje v Európe, aj v Holandsku, tak treba uznať, že v mnohých bodoch sme veľmi naivní, pretože vplyv organizovaného zločinu v Európe je skutočne veľmi veľký. Že v Holandsku sme zatkli eh, mafiána, ktorý žije v normálnom byte, a vďaka výmene informácií bol zaknutý. Prúmska dohoda, kolega Aguilar má pravdu, je veľmi dôležitý, ale otázka komisárku znie, prečo to tak dlho trvá? Prečo je realizácia tak dlho trvá? 11 krajín aplikuje dohodu a López Aguilar má pravdu, že boj proti organizovanému zločinu treba posilniť. Komisárka tvrdí, že to bude robiť, až keď to všetci realizujú, ale otázka znie, kedy ten bod príde. Môžeme si dovoliť čakať. Ďakujem pekne, pán Skúria. Ďakujem pekne, predsednička. Mnohé z problémov, ktoré máme v EÚ, je nedržiavanie zákona. Je to veľmi veľký problém pre demokraciu. Potrebujeme potrebujeme legislatívu prispôsobiť potrebujeme informácie, a komisia musí automatizovať aj použitie príslušných orgánov, e, nástrojov. No a k tomu patria viaceré iniciatívy pre policajné zložky, výmena informácií, spolupráca, prímská, prímské rozhodnutie. V policajných vyšetrovaniach, počas policajných vyšetrovaní je to bežné. Potrebujeme aplikáciu vo všetkých členských štátoch, potrebujeme väčšiu mieru integrácie, aby spoločnosť nesla tú zodpovednosť. Ďakujem, pán Skúria. A teraz e, postup Catch aj kolega Luhan, nech sa páči. Ďakujem pani komisárka, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Hovoríme veľa o ochrane údajov, o transparentnosti a veľa hovoríme aj o tom, že chceme mať informácie pre občanov, chceme voľný pohyb občanov, ale nedarí sa nám stále vypracovať spoločné normy, nedarí sa nám tie inštitúcie, ktoré už existujú, nejako efektívne prepojiť. Mal som tu čest tu v parlamente organizovať podujatie, kde bolo zastúpených 17 členských štátov so zástupcami e, s, pardon, s expertami v oblasti ochrany údajov. Zaoberali sme sa bezpečnosťou údajov občanov a musím povedať, že tá situácia v EÚ je zatiaľ katastrofálna. <clears throat> Takže na úrovni EÚ a vo vzťahu EÚ a členských štátov potrebujeme lepšie prepojovanie, či ide už o Schengen, Eurodac, um, Eurojust a tak ďalej. Potrebujeme v tomto konkrétne uh, programy. Rečník prerušený, teraz kolega Liberacký. Ďakujem, pani predsedajúca. Môj osobný názor je taký, že je veľmi dobré, že sme predložili túto otázku na ústne zodpovedanie, pretože musíme preukázať, že zákon, ktorý bol schválený, sa dodržiava. Nesmie existovať žiadna beztrestnosť. Akákoľvek cezhraničná trestná činnosť musí byť zistiteľná, musí byť eh, sledovateľná. To je veľmi dôležité pre boj proti trestnému činu. Akýkoľvek nástroj, ktorý máme e, k dispozícii, je tu kľúčový. Musíme využívať všetky nástroje, ktoré máme v našom inštrumentáriu, pretože iba tak si zabezpečíme e, rešpekt našich občanov. Ďakujem, pán Liberacký, a teraz dostane slovo pani komisárka. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem členom parlamentu ktorí predložili túto otázku. Súhlasím, že organizovaná trestná činnosť je cezhraničná výzva a jediná možnosť, ako proti tomu bojovať, je užšia spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Nie je to tak, že by sme nevyužívali nástroje, ktoré máme k dispozícii. Myslím si, že nie je potrebné vytvárať nové systémy výmeny informácií. Už máme dostatočné nástroje, máme tu prímske rozhodnutie a preto by nebolo dobré meniť právny základ. Prečo došlo k omeškaniam? To si musíme najskôr zistiť. Sú to jednak praktické problémy, členské štáty nevedia, ako to robiť a preto financujeme pre tieto členské štáty rôzne školenia, vzdelávania a tak ďalej. A členské štáty si aj navzájom vymieňajú informácie. Čiže tieto praktické prekážky to je jeden z dôvodov omeškaní v implementácii rozhodnutia z prímu. Ale ako som povedala, o tomto hovoríme na mnohých stretnutiach Rady pre vnútor a spravodlivosť žiadame od členských štátov neustále, aby zrýchlovali prácu. Neviem, kedy sa to všetko ukončí. O rok to bude asi celé lisabonizované a potom môžeme začať konania pre porušenie zmluvy. Súhlasím aj s tým, že potrebujeme spoločné normy v oblasti ochrany údajov. A keď bude postupovať implementácia, budeme skúmať aj tento aspekt a hľadáme možnosti, ako lepšie rozvíjať e, túto oblasť v postštokholmskom kontexte. Rada si s vami o tom pohovorím na výbore LIBE. Ďakujem pani komisárka, rozprava je ukončená. Hlasovať o návrhu uznesenia sa bude konať zajtra o 12. No a teraz tu máme ďalšiu otázku.